Rady som dostal stanovisko v prvom čítaní, ako aj dôvody, z ktorých ich prijal, no a stanovisko komisie. Nepíše sa tu presne aké. Je to vydanie nariadenia Európskeho